sa posúdenia vplyvu a pokiaľ si sadne pán Timmermans, počkáme a potom mu odovzdáme slovo, aby povedal niekoľko slov na túto tému. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Dovolte, aby som povedal, ak dôležité posúdenie vplyvu pre túto komisiu musíme priniesť výsledkov, pokiaľ ide o rast pracovných miest. Musíme sa postarať o to, aby sme nepridávali bremeno našim občanom a našim podnikom, aby sme ich nezaťažovali zbytočnou legislatívou. Musíme jednoducho urobiť to, čo treba, aby Európa mohla využiť príležitosti v ekonomike, ktoré tu sú, ale ktoré zatiaľ nevyužívame. Domnievam sa, že my ako inštitúcie, my tri inštitúcie, komisia, parlament a rada, Máme zodpovednosť, aby sme posúdili legislatívu, keď vytvárame, aby sme naozaj mali legislatívu, ktorá dosahuje ciele, aby dosiahla to, čo treba, nič viac a nič menej. Preto verím v posúdenie vplyvu, ktoré by sa malo robiť hneď na začiatku. Komisia má riadne pripraviť svoju prácu a preto si myslím, že musíme zlepšiť spôsob, akým robíme posúdenie vplyvu a musíme zlepšiť aj spôsob, uh, akým funguje posúdenie vplyvu. Ale takisto sa domnievam, pán predseda, že ak smiem, máme spoločnú zodpovednosť e, s radou aj s parlamentom, aby sme zlepšovali posúdenie vplyvu aj v priebehu samotného procesu, pretože to, čo budeme mať na konci, nebude ten návrh v takej forme, ako začína v legislatívnom postupe, ale taký návrh, aký budeme mať na konci tohto legislatívneho postupu. A všetci vieme, že to nemusí byť jedno a to isté. Čo musíme urobiť, e, teda je pokúsiť sa zlepšiť, pretože viem, že parlament na tom pracuje a záleží mu na tom, ale musíme pracovať na tom, aby všetky tri inštitúcie e, robili viac posúdení vplyvov v priebehu procesu. A keď budeme potom rozhodovať, keď povieme posledné slovo o nejakej smernici a skôr ako sa pretransformuje do národnej legislatívy, mali by sme mať e, jasný prehľad o tom, čo sme sa rozhodli urobiť a ako sa postaráme o to, aby tá legislatíva robila naozaj to, čo má robiť a nie viac. Ako som povedal na vypočutí, mám mimoriadný záujem pomôcť malým a stredným podnikom v Európe, aby mohli využiť tie príležitosti, ktoré tu sú. V iných štúdiách a takisto aj po kontaktoch, ktoré som mal s orgánmi, ktoré sa zaoberajú posúdením vplyvu v členských štátoch, mi bolo stále jasnejšie, že presun časti administratívneho bremena na malé a stredne veľké podniky môže mať katalizačný účinok na boj e, proti nezamestnanosti v Európskej únii. Predstavte si, že by sme mohli zrušiť to administratívne bremeno, ktoré má na pleciach mesiar alebo pekár, hoci len o 10%, tak som presvedčený o tom, že tých 10% urobí obrovský rozdiel a ten pekár alebo mesiar bude môcť prijať novú pracovnú silu alebo bude musieť zavrieť svoj podnik, pretože nebude mať čas venovať sa tejto administratíve. Myslím, že to všetko môže priniesť obrovský výsledok, pretože vzhľadom na obrovský počet malých a stredných podnikov, ak pomôžeme im, pomôžeme rastu pracovných miest viac než čomukoľvek inému. Chcela by som vám pripomenúť, že 85 pracovných miest v súkromnom sektore v Európskej únii je práve v malých a stredných podnikoch. Ak pomôžeme tým podnikom, tým, že zrušíme časť toho administratívneho bremena, tak to bude preto, že chceme dosiahnuť cieľ, ktorý chceme dosiahnuť a nič viac. Takým spôsobom priamo prispejeme k vytváraniu väčšieho počtu pracovných miest v Európskej únii trvám na tomto cieli, trvám na tom, aby sme ho dosiahli. Som pripravený ísť za vami a byť zodpovedný za dosiahnutie tohto cieľa, ale zúfalo potrebujem vašu podporu. Pretože keď parlament koná aj v oblasti posúdenia vplyvu, tak je to obrovský príspevok k dosiahnutiu tohto cieľa. My ako komisia sami to nedosiahneme. Potrebujeme na to parlament a dúfam, že komisia spolu s parlamentom presvedčí radu, aby sa tiež venovala tejto téme, pretože rada zatiaľ nebola veľmi aktívna a veľmi sa nesnažila pokračovať v tom, kde e, parlament a komisia sa snažia dosiahnuť výsledky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za toto vyhlásenie. A teraz prichádzame k jednotlivým rečníkom. V mene politických skupín prvý rečník za PPE je kolega Markus Piper. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán predpredseda. Malé a stredné podniky sú pre nás dôležité. Sú pre nás chrbticou celej ekonomiky. Nesmieme ich preťažovať byrokraciou. Poukazujeme na to aj politických prejavoch, dokonca aj v nedelu v politickej hodinke sme na to upozornili. Naozaj by sme e, chceli, aby Európsky parlament začal svojou prácou okamžite dnes a chceli by sme položiť niekoľko otázok, najmä pokiaľ ide o vnútorné smernice alebo usmernenia komisie, ktoré sa týkajú posúdenia vplyvu. E, prečo tu už nie je záväzný test pre malé a stredné podniky? prečo už tu nie je tak precízne formulované e, miesto pre overovanie posúdení a hodnotení, prečo tu už nie sú nejaké následné aktivity. To už sú veľmi e, konkrétne otázky a chceli by sme naozaj komisiu vyzvať, aby tento test malých a stredných podnikov opäť zaviedla ako záväzný a aby túto tému brala veľmi vážne. A v našej iniciatíve e, skupina Štojber, e, ktorá sa venovala znižovaniu byrokracie, e, musím povedať, že sme pracovali na tejto téme. Máme veľa takýchto skupín, či už vo Švedsku, v Českej republike aj v Nemecku. Máme nezávislé grémia, ktoré sledujú takúto administratívu, ktorá je uvalovaná na malé a stredné podniky na národnej úrovni. Prečo sa to nerobí aj v Bruseli? To, čo sa tu navrhuje, by samozrejme nemalo nahradiť e, prácu komisie. Je to obrovský moloch ale chceli by sme mať e, malé gremium odborníkov, e, ktorí sa budú starať o to, aby tu bolo lepšie presadzovanie práva a subsidiarita. Chceme ľuďom v Európe dokázať, že my nechceme preháňať s legislatívou v Európskej únii, ale chceme zachovať dôveryhodnosť našej práce. Ešte by som vám eh, chcel pripomenúť, že by ste mali preťahovať čas, ktorý máte eh, pridelený. A teraz za sociálnych demokratov kolega Viktor Negresku, jedna minúta. Eh, hodnotenie a posúdenie vplyvu verejnej politiky je nevyhnutné e, z iniciatívy e, e, Európskej komisie a parlamentu sme hľadali nové možnosti, ako realizovať tento cieľ. Cieľom posúdenia vplyvov je zabezpečiť správne rozhodovanie kvalitatívne a kvantitatívne indikátory a viacerí subjekty musia vedieť, prečo chceme uplatňovať tú ktorú politiku. Vzhľadom na okolnosti Európsky parlament musí sa aktívne zapájať do tohto rozhodovania a zabezpečiť, aby naši ľudia neboli prekvapení rozhodnutiami z Bruselu. Musia pochopiť, že konáme na prospech občanov a nesmieme e, e, pripustiť, aby ľudia sa domnievali, že rozhodnutia sa robia za zatvorenými dverami Vážne pán komisár, domnívam sa, že budete robiť posúdenie vplyvu na prospech občanov. Chcem sa jasne vyjadriť, hovorí pán predseda. Každý má pridelený rečnícky čas podľa rozhodnutia tej ktorej politickej skupiny a nie fér voči tlmočníkom, keď sa snažíte zmestiť do jednej minúty E, e, reč, e, ktorú prenosíte tak rýchlo, že nie je možné pretlmočiť rozumne. A hovorte, prosím vás, v rámci prideleného času rozumne, aby to umožnila ďalším hovoriť v mene ECR. Vážne pán predseda, posúdenia vplyvov európskej legislatívy predstavuje veľmi dôležitú činnosť Predovšetkým sa to musí e, robiť v oblasti tvorby politiky a komisia musí predovšetkým e, zabezpečiť e, u rešpektovanie pravidel subsidiarity. To je dôležitá priorita, ktorá súvisí aj s právomocami Európskej únie. Ide o ochranu príslušných právomocí členských štátov a to je tá prvá vec, ktorú by mala posúdiť e, Európska komisia. Po druhé ide o respektovanie základných e, práv, pretože to sú záležitosti, ktoré majú ďaleko siahle dôsledky. Po tretie, už sme hovorili o malých a stredných podnikoch. Musíme sa veľmi vážne postaviť voči e, týmto subjektom. Napríklad v Grécku, kde stále platí memorandum, stále nám chýba posúdenie e, sociálnych a ekonomických vplyvov. E, tisícky ľudí stratili zamestnanie, žijú v chudobe. Pán komisár, Napokon e, aj Európska komisie je členom trojky. 230 tisíc podnikov sa v Grécku e, zatvorilo. E, e, stratili sme 75 obratu. A malé stredné podniky trpia kvôli oneskoreným platbám. A pokiaľ by ste robili takéto posúdenie vplyvov, kto by možno by sme mali iné výsledky. Pokiaľ ide o technologický rozvoj, hospodársky rast, aj tu potrebujeme mať posúdenie vplyvom. Bez tohto nedosiahneme pokrok a treba to robiť aj v komisii, aj v Európskom parlamente. Ďakujem. Kollege, herzlichen Dank. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Pavel Telička, dve minúty. Uh, uh, Počas posledných troch rokov sme E, sa snažili o lepšiu reguláciu. Chceme mať e, menšiu administratívnu záťaž, ale e, zväčšujeme ju. Chceme mať jednoduchšiu legislatívu, ale je komplikovanejšie. Nie sme konzistentní a v zásade uvalujeme väčšiu ťarchu na naše podniky a na našich občanov. A to bezdôvodne, bez toho, aby sme naplnili stanovené cieľe. Podľa mňa prvou prioritou je lepšia e, legislatíva. E, hovoril som o tom v súvislosti so štátnou správou, veľmi veľa som e, sa rozprával s podnikovou sférou, a e, pre nich je to prvá alebo druhá otázka. Súhlasím s pánom podpredsedom komisie, pokiaľ by sme znižili administratívnu zaťaž o 10-15%, zabezpečili by sme o 1% vyššie tempo rastu HDP, čo, to je, čo znamená, že je to veľmi dôležitá, dôležitá otázka z hľadiska hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Nie je to len záležitosť komisie. Myslím si, že podarí sa dosiahnuť e, e, väčší pokrok. E, e, e rada e, e, urobila menej. Potrebujem dosahujeme väčší pokrok. Je to e, záležitosť e, medzi inštitucionálnej dohody do budúcnosti. Rád by som e, bol, keby posudne vplyvov bolo kľúčovým eh, krokom smerom k lepšej regulácii. Hodnotenie vplyvov musí sa robiť nezávislo, profesionálne. Musíme získať odborníkov, eh, čo najviac eh, autonómnych, nezávislých. A ke, bol by som rád, keby pán podpredseda komisii robil dohľad na toto činnosť. Rád by som videl aj ambiciozne finančné cieľové ukazovatele, pretože fungujú v Spojených štátoch aj v niektorých členských štátoch potom, ako som e, e, e, oslovil pána pod predsedu vlády, mám totožnú otázku ako pán e, Vaše ambície sú povzbudivé, ale musíme s vami naďalej spolupracovať, budeme vás podporovať a chceme vidieť hmatateľné výsledky, nie to, čo sme mali počas ostatných rokov. Ďakujem pekne. Ďalej tu máme Rainera Butikofera za zelených. Ja sa pokúsim e, formulovať e, tri jednoduché myšlienky v mne vymedzenom časom. Poprvé, e, musíme dať pozor na to, aby sa táto agenda nestala zámienkou pre inú agendu, ktorá sa týka deregulácie. Keď sa pozriem na to, čo Business Europe predložila ako to najlepšie, musím povedať, že tu dochádza k ničeniu budúcich snah, eh, práve snah o dereguláciu. A v tejto súvislosti je veľmi dôležité, aby sme eh, posúdenie vplyvu zanechali ako inkluzívny nástroj. Musíme eh, zobrať do úvahy náklady, ale takisto musíme zobrať do úvahy aj výhody regulácie. Musíme zobrať do úvahy aj aké nové trhy by mohli vzniknúť. Takže toto všetko musí navzájom súvisieť. Po druhé, táto skupina odborníkov, e, ktorú navrhla komisia Štojbera, to je niečo, na čo by sme mali veľmi presne e, pracovať. E, je to v záujme spotrebiteľov, je to v záujme zdravia, je to v záujme životného prostredia a skupina sa od toho dištancovala a musíme o tom veľmi pozorne diskutovať. Nechceme byrokratický, odbyrokratizačný moloch, a nechcem, aby nakoniec boli vypočetí iba nich. A po tretie, e, bolo by nebezpečné e, vyňať mikropodniky e, z legislatívy, dokonca aj Eurochambers to odmietajú, my to tiež odmietame. Ďakujem veľmi pekne, pán Butikofer. A teraz kolega Dominik Martán, 1,5 minúty.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 Pán predseda, drahí kolegovia, môžeme len a len e, pri, vyzvať e, prácu, ktorú pripravuje komisia v rámci tohto legislatívneho návrhu. Vyzerá sa, že sa snažíme do hĺbky zvážiť, aké sú politické voľ, politická voľba, ktorá by bola e, najlepšia a aký by bol eventuálny politický dopad tohto všetkého, aké sú výhody a nevýhody. Všetky tie mnohé analýzy, takisto aj lobby sú veľmi mnohé, a mnoho, veľmi účinné v rámci tohto nášho európskeho svojho domu. Takže ja by som chcel zvážiť, eh, aká je tá najsprávnejšia metóda, aký by bol jej finančný náklad. Aké sú výsledky eh, tejto práce? Nulový rast, dezintu, dezindustrializácia, takisto ničenie nášho poľnohospodárstva, či už eh, či rybolovu, strata hm, hm, strata hm, platobnej schopnosti, znižovanie odbornej schopnosti imigrácia, eh, ktorá je bez kontroly a takisto je neustále rastúca nebezpe- eh, eh, neistota, strata hodnota a ešte ďalšie horšie. Ale je pravda, a to už bolo spomínané, že každá dopadová štúdia pomáha rozhodnutiu, ale nenahradzuje ju. Prijatie určitého návrhu zostáva vždy politickým rozhodnutím, ktoré je pripravený kolegium komisárov ktoré je predložené radou a komisiou a ktoré je následne odhlasované parlamentom. Pán predseda, drahí kolegovia, hľadajte, kde sú tie chyby. Ďakujem pekne, pán kolega. Boni. Ďalším ročníkom je Michal Bony, 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. malé a stredné podniky môžu hrať vážnu úlohu pri oživovaní hospodárstva. Takisto aj digitálne nástroje eh, môžu zabezpečiť lepší prístup ku klientom a môžu vytvárať eh, lepšie a nové pracovné miesta. Ale byrokratické bremeno by nemalo eh, vylúčovať posúdenie v vplyvu na malé a stredné podniky. Preto potrebujeme transparentnosť pri posudzovaní vplyvu a mali by sme sa pozrieť na bremená, ktoré na svojich pleciach nesia malé, nesú malé a stredné podniky a mali by sme sa takisto pozrieť aj na e, nezávislý výbor odborníkov. Ale čo je nezávislosť, ktorá potrebujeme? E, je to aj menovanie odborníkov zvonka, ktorých bude menovať parlament spolu s komisiou. Musíme spolupracovať, členské štáty a parlament. Parlament je dôležitý, pretože môže podporiť zložité riešenia so svojimi vlastnými odborníkmi v poradnom výbore. Takisto to môže aj viesť zníženiu byrokratického zaťaženia malých a stredných podnikov eh, v členských štátoch. Eh, potrebujeme zlepšiť podmienky pre malé a stredné podniky a musíme zaviesť eh, užšiu reguláciu. Antia McIntyre, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj vítam to, čo povedal pán Timmermans dnes večer. Myslím si, že to myslíte vážne, keď hovoríte, že chápete, aké je to dôležité. Posúdenia vplyvu tvoria súčasť lepšej legislatívy, lepšej administratívy a znižovanie nákladov pre malé a stredné podniky je mimoriadne dôležité pre rast a tvorbu pracovných miest. Potrebujeme regulačný rámec, ktorý podporuje inovácie, ktorý podporuje odborné pracovné miesta a prístup k trhom práce. Potreby nie všetkých podnikov sú rovnaké. Nemáme jedno riešenie e, pre všetkých e, každý sektor potrebuje svoje vlastné riešenie, ktoré im pomôže. E, My ako poslanci Európskeho parlamentu môžeme plne využiť jednotku, ktorá sa zaoberá posilnením vplyvu v parlamente. A chcela by som zájsť ešte ďalej. Chcela by som požiadať komisiu konkrétne, aby sa tieto posúdenia vplyvu uverejňovali aby tam boli konkrétne ciele pre znižovanie bremena, aby tam boli konkrétne výnimky pre mikropodniky. Ďakujem veľmi pekne. Madame Wikström 1 minút. Je Wikström, jedna minúta. tým... Pani predsednička, pani komisárka, s veľkou radosťou konštatujem, že táto legislatíva je veľmi kvalitná a no, preto aj e, s tým súhlasím. Je to dôležité pre našich občanov, ako aj pre našich podnikov. Je potrebné, aby sme mali čo najefektívnejšiu legislatívu, e, ktorá by bola čo e, najefektívnejšia v teréne, takže myslím si, že v nezávislosti od našich politických skupín by sme mali toto podporiť. Myslíme si, že by to mohlo zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Som na čele petičného výboru v rámci Európskeho parlamentu a my by sme mohli teraz e, zvážiť tento návrh, lebo vieme, ako táto legislatíva funguje alebo nefunguje a nemôžeme takto stanoviť e, možno tie obrysy legislatívy alebo situácie, kde občania môžu od nás žiadať ešte viacej. Mali by sme konkrétne pomáhať pri vytváraní tejto práce, hlavne cez naše pracovné nástroje a potom sa snažiť z tej analýzy vyvodiť, aké by boli dopady. Vítam ešte raz tento návrh a môžem vám povedať, že budem medzi tými najverejnejšími v rámci Európskeho parlamentu, ako aj nášho výboru. Ďakujem pekne a teraz pani Kapel, jedna minúta. Danke, Frau Präsidentin. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán komisár Timmermans, pán popredseda. E, vy ste poukázali dnes na to, aké dôležité posúdenie e, vplyvu pre rast a tvoru pracovných miest e, v Európe. A poukázali ste na to, že práve malé a stredné podniky sú tými hnacími motormi zamestnanosti v Európe. S tým môžem iba súhlasiť. Existuje viac ako 22 tisíc malých stredných podnikov a to je 99,8 podnikov v Európe a viac ako dve tretiny ľudí, ktorí pracujú v súkromnom sektore, pracujú práve v malých a stredných e, podnikoch. Preto to posúdenie vplyvu je naozaj dôležité a chcela by som podporiť návrh pána e, Pipera, aby sa naozaj zase zobral do úvahy e, ten test malých a stredných podnikov, ktorý by bol záväzný. Mali by sme najprv rozmýšľať nad tým, čo robíme, aby sme potom naozaj dosiahli svoj... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Váš čas už vypršal, takže teraz pani Sander, 1 minúta 30. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán komisár, e, Tri štvrtiny Európanov sa domnieva, že Európa vytvára príliš veľa byrokracie. A je tento ten, táto, obrov, táto obrovské množstvo eh, a byrokracie vlastne ohrozuje krehku rovnováhu európskych inštitúcií. Európske podniky, ktoré predstavujú 90 európskych podnikov, hlavne stredné a malé podniky, sú prvou obeťou tejto byrokracie a štúdie nám dokazujú, že administratívna záťaž novej legislatívy je 10 krát vyššia pre stredné a malé podniky ako aj pre veľké nadnárodné koncerty. Európska komisia implementovala veľmi detailný postup, aby sa ubezpečilo o tom, že táto európska legislatíva bude oveľa viacej prispôsobenejšia práve tomu eh, tej situácii, v ktorej sa nachádzajú eh, stredné a malé podniky. Avšak tento test stredných a malých podnikov nie je povinný a je aplikovateľný iba na niektoré nové eh, návrhy, čo však vytvára v rámci tejto dopadovej štúdie nejasnú situáciu. Zatiaľ, čo konzultácia, pokiaľ ide o reforme ohľadom Small Business Act, práve prebieha, všetky členské štáty, všetky Um, podnikové združenia, ako aj um, obchodné komory sa mobilizujú, aby ich hlas bolo počuť a komisia vôbec neplánuje túto legislatívu uh, zmenšovať. Mali by sme v prvom rade myslieť uh, pre, na tých najmenších, malo by to byť pravidlo a nie výnimka, aby sme zabezpečili to, že Európa bude naozaj potrebná pre stredné a malé podniky. Ďakujem pekne a teraz pani Kalas, jedna minúta. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička Malé podniky sú hybnou silou európskeho hospodárskeho rastu a mali by sme zjednodušiť im život. A preto posúdenie vplyvov majú, má kľúčové e, úlohu pri e, zabezpečení e, toho, aby legislatíva bola vhodná aj pre veľké malé podniky. Avšak podľa e, expertnej skupiny komisie v súčasnosti náklady na plnenie e, neredení pre e, malé a stredné podniky je desaťnásobne väčšie ako v prípade e, veľkých podnikov. A tak to nesme byť. Komisia sa musí e, dostať do e, úlohy malých a stredných podnikov a uvedomiť si, že častokrát nemajú ani čas, ani prostriedky na takéto konzultácie. Veľa my rada by som vedela, aké aktivity plánujete uskutočniť, aby ste lepšie pomohli malým a stredným podnikom hodnotiť dopady. A po vous lacceptez Modrú kartu, pán, bo, modrá karta bola na vás adresovaná. Pán Bogovič, akceptujete ju? Máte 30 sekúnd. Moje prešanie grie za v da... Moja otázka sa E, e, e, ani nejavia ako otázka. Je to skôr pripomienka. Mali by sme jasnejšie určiť, v ktorých oblastiach títo postupy sa dajú zjednodušiť. Domnievam sa, že verejné obstarávanie je jednou z týchto oblastí, kde malé sredné podniky čelia najväčším problémom. A to je jedna z tých oblastí v Európe, kde máme veľký rozdiel medzi členskými štátmi. Súhlasíte so mnou? Som réservé aux questions, même si vous en avez formulé une au tout dernier Malo by to byť venované teda iba jednej otázke, aj keď eh, vy ste počas 30 sekúnd skoro nič nepovedali, že na konci ste sformulovali otázku. Neviem, či chcete na to odpovedať. Ospravedlím sa, ale nepočula som e, e, túto otázku alebo pripomienku pretlmočenú. Stala sa zrejme nejaká chyba faisait plus un commentaire, donc si vous voulez 30 euh, secondes de commentaire. <laughs> Pán Bogovič nemôže znova tieto svoje pripomienky tu predkladať, takže ak ste nepočuli pripomienku, tak prejdeme k nasledujúcemu rečníkovi, pán Gambus. 1 minúta 30. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán Timmermans. Najprv by som chcel zdôrazniť veľmi dôležitý význam pre stredné malé podniky. To, aby sme adekvátne eh, zhodnotili dopadovú štúdiu pokiaľ ide o tieto dopady na stredná a podniky, napríklad v Katalánsku sme to mali pred niekoľkými rokmi, pritom sú to tie, ktoré najviac mm, ťažkosti majú preto, aby sa prispôsobili na nové administratívne a legislatívne návrhy. A sú to práve tie, nesmieme na to zabúdať, že sa zamestnávajú skoro 80 zamestnaných osôb v rámci Európe. Takže v prvom rade by sme mali myslieť na tej malej škále a predtým, než začne musíme sa venovať Small Business Act, pretože to je ozajstný motor európskej ekonomiky, tak ako napríklad v Španielsku v 99,5 podnikov vytvárajú práve stredné malé podniky. Sú to tie, ktoré vytvárajú bohatstvo, aby sme uľahčili ich eh, podnikateľskú činnosť, tak toto by mala byť eh, to najdôležitejšie, čo by nám malo ležať na srdci. Takže mali by sme naozaj vypracovať dopadovú štúdiu a zvážiť, aké by boli mať tie kroky, ktoré by mali pozitívny efekt v súčasnom eh, rámci by sme mali byť oveľa mm, mm, oveľa pokrokovejší. Mali by sme sa snažiť čo rozum, najrozumnejšie eh, prispôsobiť európsku legislatívu, aby sme zabezpečili hospodársky rast, vytvorenie pracovných miest v rámci Európy. Ďakujem pekne, pani podpredsednička, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne. Pán Gambus, a teraz pán Štefanec má slovo. Ďakujem pekne

Merci, monsieur, la parole est... Mm, ďakujem pekne. A teraz pani Paunová, 1 minúta 30 уважаеми господин комисар в тази зала често дебатираме за това как да подобрим Важный пан комисар, veľmi často hovoríme o tom, ako vylepšiť podnikateľské prostredie, ako pomôcť podnikovej sfére, ako zabezpečiť e, hospodársky rast. Domnievam sa, že e, e, nedostatok financií je jeden z najväčších problémov malých a stredných podnikov. Okrem toho treba ako prioritu uviesť zníženie administratívnej záťaže. Tieto otázky patria medzi prioritné úlohy novej komisie, ktorá sa usiluje o lepšiu reguláciu. Blahoželám vám k týmto e, veľmi e, zaujímavým e, snahám a vášmu dnešnému vystúpeniu. Samozrejme, mať malé podniky na prvom mieste sa musí stať princípom a skúškou hodnotenia dopadov budúcej legislatívy. Malé a stredné podniky si počínajú v podmienkach veľmi tvrdej konkurencii a preto E, zníženie administratívnej záťaže môže byť pre nich mimoriadne dôležité. E, ťažko chápem a považujem za nepripustné e, tá skutočnosť, že v usmereniach Komízie sa vôbec nespomínajú títo testy na priateľnosť pre malé a stredné podniky. To sa musí stať neudeliteľnou súčasťou hodnotenia vplyvov? Prepačte, ale vy už ste minuli váš rečnícky čas, ale je tu na vás modrá karta. Akceptujete ju? Áno? Páni Grappini, nech sa páči. Uh, no, I don't accept it. OK. Nie, neakceptujem. Très bien. Eh, nous passons Dobre, tak teraz prejdeme k pánovi Lavrilo. Má minútu 30. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem sa snažiť takisto dodržať môj rečnícky čas. A chcem vám povedať, že tie informácie, ktoré nám Európska komisia predložila, pokiaľ ide o dopadovú štúdiu, sú je potrebné aj v rámci tohto pripomenúť eh, ten hlavný záujem, prečo sme dopadovú štúdiu vypracovali. Samozrejme je treba zohľadniť dopad legislatívy. Toto je nevyhnutné preto, aby sme jasne a objektívne eh, upresnili, aký je vplyv zo strany našich eh, inštitúcií. Vplyv rozhodnutí, ktoré môžu mať dopad na každodenný život našich európskych občanov. A však musíme zostať veľmi ostražití, pretože táto dopadová štúdia nemôže byť akýmsi zdrojom ešte horšej legislatívy a administratívy, ktorá by ešte viacej zaťažovala e, náš svet. Preto by som chcel naozaj pritiahnuť pozornosť Európskej komisie, aby si uvedomila, že naozaj niektoré analýzy sú neflexibilné, priam slepe. A dovolte mi, aby som jednu takú radu na záver povedal. Vyhneme sa tomu, aby sme raz dali vypracovať dopadovú štúdiu ohľadom dopadovej štúdie. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, tým ste uzatvorili list rečníkov, aspoň teda pred kolom KHDI. V rámci toho bude nasledovať pokračovať kolegyňa Šujica. Ďakujem veľmi pekne. Počuli sme, že 85 z podnikov e, e, predstavujú malé stredné podniky, ktoré sú mimoriadne dôležité pre hospodárstvo. Pán Timmermans, vaše ambície e, sú veľmi povzbudivé a zdá sa, že vám záleží na tejto veci. Potrebujete našu pomoc. Určite ju dostanete. Avšak je tu jedna otázka, možno, že ju budete vedieť zodpovedať. Keď sa vytvoril nezávislý orgán, ktorý by mal zabezpečiť dôveryhodnosť e, e, e, legislatívnej únie, veď my sme vytvorili vás, vaše portfólio. Znamená to, že je tu určitá duplicita? naozaj potrebujeme nejaký orgán, ktorý bude kontrolovať Európsku komisiu. Ak správne urobíte posúdenie vplyvov, ako odstránite záťaž a zjednodušite legislatívu, ak legislatívu bude e, e, e, progresívnou a ľahko vykonovateľnou, na čo budeme potrebovať e, nejaký nezávislý orgán? Grazie, presidente Mhm, ďakujem, pani predsednička. Dopadové štúdie sa realizujú preto, aby sme mohli dopredu rátať, aké bude, aký bude dopad eh, tak na občanov, ako aj na ekonomiku. Čo, avšak častokrát eh, tie výsledky sú kontroverzné. Myslím si, že veľkou výzvou Európskej komisie je zabezpečiť to, aby nástroje v rámci dopadovej štúdie boli také, aby nespôsobovali ešte vytváranie ďalšieho administratívneho administratívneho bremena. Je naozaj e, potrebné, aby sme boli zodpovední, aby sme mali vedecké exaktné údaje a takisto aj veľmi technické, matematické e, čísla. Myslím si, že e, pokiaľ ide o rozvoj tohto v rámci samotnej komisie, je potrebné si vytvoriť určitý politický smier, je potrebné vytvoriť niečo na základe našich politík a takisto na základe vedeckých údajov, čo je naozaj potrebné preto, aby sme zabezpečili, že či tieto rozhodnutia komisie budú transparentné, transparentné, ako aj e, rozumné. Ďakujem pekne. Teraz odozdám slovo pánovi Polčekovi, ktorý ho očakáva sa e, už dlho. Ďakujem pekne, pani e, predsednička, pán komisár, pokiaľ ide o dopad o, hodnotie vplyvu. To je oblasť, ktorá ma veľmi zaujíma a preto si myslím, že po kvalitnej európskej legislatíve opravnenie volajú milióny európskych občanov. Bol som prekvapený, že pokiaľ komisia navrhuje určitú zmenu v súčasnej platnej legislatíve, ten návrh eh, nesprevádza preklad tohto textu, ktorý sa mení. Nie je tu uvedené práve to porovnanie toho platného a novonavrhnutého textu. To podľa mňa by sa malo zmeniť aj pre transparentnosť, prehľadnosť tohto. Takisto chcem sa prihovoriť za špecifické vyhodnotenie dopadu naplňovania zásady subsidiarity hlavne po schválení Lisabonskej zmluvy a s ohľadom na činnosť a stanoviska národných parlamentov. Chcel by som tiež povedať, že ďakujem za čas. Ďakujem, hovorí pani predsedníčka a teraz pani Ferreira. Jedna minúta. Eh, ďakujem pekne, pán eh, predsed, eh, pani predsednička, vážny pán komisár. Hovorili ste o tom, ako chcete zabezpečiť väčšiu dôveryhodnosť e, a pevné základy štúdí e, posúdenia vplyvov. Vo väčšine e, prípadov takéto štúdie sú iba formalitou a do značnej miery sú ovplyvnené lobistickými skupinami. A to podkopáva dôveru v tieto návrhy, najmä pokiaľ ide o malé a stredné podniky. Hovoríte, že chcete podporiť malé a stredné podniky, ale v skutočnosti podporujete chudobu v celej Európskej únii. Napríklad e, platí to v Portugalsku a e, ide o opatrenia trojky. Väčšina e, politických skupín uznáva, že liberalizácia v dôležitých sektoroch Eh, ekonomiky robí z malých a stredných eh, podnikov obete. Teraz má slovo pán Timmermans. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Najprv by som chcel vyjadriť eh, moje ohodnotenie tlmočníkom, pretože rečníci hovoria tak strašne rýchlo, že naozaj ja som ohromený prácou tlmočníkov, ako to zvládajú. Následne ale aby nedošlo k nedorozmeniu. Posúdenie vplyvu pre malé a stredné podniky bolo súčasťou, je a zostane súčasťou posúdenia vplyvu, ktoré robí komisia, ale ja chcem zlepšiť to posúdenie vplyvu. Podľa mňa nie je dostatočne dobré a chcel by som vysvetliť, akým spôsobom to funguje. Služby komisie, ktoré pripravujú legislatívu, sú same zodpovedné za posúdenie vplyvu. Toto posúdenie vplyvu sa potom e, posudzuje radou, ktorá sa venuje posúdeniami vplyvu a doteraz 40% táto rada vrátila na svet, pretože to nebolo dosť dobré. Takže veľmi dobre si uvedomujem skutočnosť, že služby komisie by mali lepšie pracovať a mali by viac zapracovať posledenie vplyvu do legislatívy. E, teraz sa zoslali usmernenia, aby komisia v tomto hľade robila lepšiu prácu a vaše pripomienky dnes sú pre mňa mimoriadne cenné, aby sme mohli vytvoriť lepšie usmernenia. Predpoklad, že posúdenie vplyvu sa nerobí pre malé a stredné podniky, nepodporujú skutočnosti Zhruba 93 návrhov majú čiastočné alebo úplné posunie vplyvu na malé a stredné podniky. A takisto sa domnievam, že by sme mohli zlepšiť aj radu pre posúdenie vplyvu tým, že sa postaráme o to, aby tam bolo viac ľudí, ktorí majú väčšie skúsenosti v tejto oblasti a musia byť jasne nezávislí a ktorí sa chcú veľmi jasne vyjadrovať a dokonca sú ochotní byť aj brutálni vo svojich vyjadreniach, ak majú pocit, že komisia si nerobí svoju prácu dobre. Chcem sa teda pozrieť veľmi pozorne na zloženie tejto rady. Niektorí z vás navrhli, aby táto rada bola mimo komisie, aby nebola pod komisiou. Nezdielam s vami názor, pretože podľa mňa by táto rada mala zostať pod komisiou. My totiž to posudzujeme návrhy pripravené komisiou, skôr než sa tie návrhy dostanú pred radu a parlament. Takže ak chcete mať posúdenie vplyvu pre celú legislatívu, aj zo strany ostatných inštitúcií, tak potom by sme sa možno mali porozprávať e, o tom, ako parlament vykonal svoju prácu a potom by sme sa pozreli na radu. Posúdenie vplyvu e, posudzuje vplyv na spoločnosť ako takú. E, nedíva sa iba na samotné vypracovanie legislatívy, ale díva sa aj na sociálne dôsledky, ekonomické dôsledky legislatívy, environmentálne dôsledky legislatívy toto všetko je mimoriadne dôležité pre lepšiu legislatívu. A pán Telička navrhol, že by sme možno mali mať aj finančné ciele. A chcel by som povedať, že toto je ale pre lepšiu legislatívu, nie pre posilnenie vplyvu, ale pokiaľ ide o lepšiu legislatívu, tam je to dôležité a myslím si, že aj pán Butichofer o tom hovoril. Lepšia legislatíva neznamená dereguláciu, neznamená menej regulácie. Lepšia regulácia môže znamenať, že nahradíme 28 národných legislatív jednou jasnou legislatívou EÚ, ale to môže znamenať aj to, že Európska únia nebude pripravať legislatívu tam, kde rozdiely medzi členskými štátmi sú také obrovské, že keď budete mať legislatívu na európskej úrovni, všetko bude príliš zložité a prinesie to obrovské bremeno pre malé a stredné podniky. A chcel by som zaujať úplne racionálny prístup k tejto otázke. Pre mňa to nie je ideologická záležitosť, nie je to stranická záležitosť pre mňa, ale je to naozaj čisto racionálna otázka, ako zachovať trvalo udržateľný rast bez neprimeraného bremena pre občanov a malé stredné podniky. Takže to by som chcel dosiahnuť v nasledujúcich 5 rokoch. Takisto sa domnievam, že by sme mali preskúmať existujúcu legislatívu. Neboli eh, sme v tom veľmi úspešní eh, v posledných rokoch. Pán Telička veľmi správne poukázal na tento problém. A zavezujem sa, že budem viesť dialog s vašim parlamentom o tom, ako odstrániť zastaralú legislatívu alebo legislatívu, ktorá už nedosahuje ciele, eh, pre ktoré vôbec vznikla. Súhlasím s tými, ktorí hovoria, že by sme mali robiť najprv malé krôčiky. Nielen preto, že je tak strašne e, veľa e, malých a stredných podnikov e, v Európe, ale aj preto, že je o mnoho jednoduchšie pomôcť malým a stredným podnikom tým, že odstraníme časť toho bremena, ktoré ich zaťažuje, pretože takto dosiahneme za krátky čas veľmi dobré výsledky, ale musíme si toho byť vedomi. A doposiaľ mám taký pocit, že čokoľvek sme urobili na európskej úrovni, malé a stredné podniky aj tak nemajú pocit, že by sme im znižovali bremeno, ale majú skôr pocit, ako viacerí z vás právne povedali, že Európska únia nerobí nič iné, iba pridáva ďalšie a ďalšie bremena. A mali by sme mať na pamäti tento pocit malých a stredných podnikov a mali by sme preto urobiť niečo veľmi konkrétne. Parlament, komisia a aj rada. Aby som to zhrnul, Áno, malé a stredné podniky zostanú e, v posúdení vplyvu. Musíme robiť lepšie posúdenia vplyvu, než sme robili v posledných rokoch. Áno, je to súčasťou lepšej legislatívy a bude to zložité, ale veľmi potrebné. A áno, komisia sa zaviazala, veľmi záleží na tom, aby všetky zainteresované strany, všetci aktéry v Európskej únii mohli povedať svoje do tohto posledne vplyvu a čo skoro dúfam, že vytvoríme lepšie usmernenia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, tým pádom uzatváram túto diskusiu a budeme o tom hlasovať vo štvrtok. Teraz prejdeme k poslednej časti eh, nášho zasadnutia a to bude čas venovaná jednominútovým vystúpeniam. Začneme eh, pánom Hejsom. Jedna minúta